do zajtra, do štvrtka 23. júna, tak e, e, ak teda nebudú predložené žiadne námietky tomuto výkladu, tak potom budeme považovať tento výklad za e, smerodajný a platný. Chcel niekto vystúpiť? Nech sa páči. Vážený pán predseda, na poslednom plenárnom rokovaní sme diskutovali o Rusku a predsedovi komisie a predsedovi rady sme odovzdali informáciu o ruských voľbách. Chceli sme o tom hovoriť a teraz sme počuli o tom, že jedna strana v Rusku sa nemohla zaregistrovať do volieb a OBSE má ťažkosti s vyslaním z spravodajcov na voľby a ja by som bola rad, e, rada, aby sme vydali uznesenie, aby sme o tom diskusovali. Myslím si, že je to veľmi vhodné pán Svoboda. Ďakujem pekne, pán predseda. Len stručne tento návrh by som podporil. Je to e, záležitosť konferencie predsedov, ale je to aj politická vôľa, kedy na júlové plenárne rokovanie príde vysoká predstaviteľka, aby sme tomuto bodu venovali debatu. E, Áno, chce ešte niekto vstúpiť do diskusie? Ak nie, tak potom patrične si zaznamenáme túto vašu požiadavku na rozpravu a budeme ju tlmočiť ďalej. A teraz prejdeme k nášmu programu. Program, tak ako bol eh, schválený na konferencii predsedov 9. júna, dostali ste tento program. Po konzultáciách s politickými skupinami sme sa rozhodli, že dáme následovný návrh pozmenenia tohto programu. Dnes, týka sa to dneška, eh, stredy 20. 3, e, pardon, 4. 23. júna, e, správa Kassler, tá sa odsunie na júlovú, e, júlové zasadnutie v Bruseli. Ďalej správa Tatarela, tak tá bude súčasťou hlasovania. Termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov pre túto správu dnes do 4. Sú nejaké pripomienky k týmto zmenám? Nie. Ak nie, tak tým pádom schvalujeme tieto pozmenenia programu. Okrem toho sme ešte obdržali nasledovné zmeny e, dnes. Skupina zelených e, Free Alliance požiadala o to, aby e, spoločná rozpráva o riadení rada teda správe globálnej ekonomických záležitostí sa uskutočnila hneď po príprave rady a pred rozprávou o spoločnej polnospodárskej politike. Kto chce sa vysloviť za takýto takýto návrh. E, nikto nechce podporiť takýto návrh? Nech sa páči. Nie. Nechcete vystúpiť? Dobre, tak budeme o tom hneď hlasovať. Kto je za, aby prešla takáto požiadavka? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Tým pádom sa dnešný program nemení. E, ideme teraz k zajtrajšiemu programu, štvrtkovému, 23. júna. Bola to požiadavka o diskusiu, požiadavka na diskusiu ohľadom e, týchto, tejto správy a globálneho riadenia, aby to bolo na júlovu, júlové zasadnutie posunuté. Pán Klute predniesie teraz túto požiadavku. Rád by som sa vyjadril k tomu, aby diskusia hlasovanie o economic governance eh, bolo presunuté na júlové rokovanie. Našimi dôvodmi eh, je nasledovné, že ECOFIN v pondelok o tomto rokoval a nemali sme čas ako poslanci parlamentu si to detálne pozrieť, dokonca ani preklady nie sú k dispozícii a myslíme si, že to je neznesiteľný tlak, ktorý na nás rada robí a preto vás prosíme, kolegyňa a kolegov, aby sme sa postavili tomuto tlaku rady a súhlasili s presunutím tejto témy. K tejto veci a k tejto požiadavke Môžem dať priestor jednému, kto je za a jednému, kto je proti. Teda každému z týchto dvoch táborov. Kto sa chce vyjadriť za? Nikto. Kto chce vystúpiť proti tomuto návrhu? Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Európa urgentne potrebuje silný základ, na ktorom bude stáť euro. Už nejaký čas hovoríme o tomto balíčku šiestich správ a z 98% sa zhodujeme, v 98% sa zhodujeme s radou, chceme hlasovať zajtra, tak aby Európsky parlament mohol svojim hlasovaním v pléne vyjadriť svoj názor. Potrebujeme ešte ďalšie rokovania s radou, aby sme záverečnú dohodu mohli uzavrieť pred letom a aby sme vybudovali tento silný základ pre euro. Ďakujem za slovo. Ďakujem, hovorí predsedajúci. A teraz, ak chcete hovoriť za, môžete. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, členovia poslanci parlamentu. Tento balík šestich správ bol pozmenený v poslednej minúte radou ECOFIN, ale ešte zatiaľ sa nepreložil do e, cudzích jazykov. Existuje iba jedna verzia, aspoň ja som sa dostala len k tej anglickej a to nám neumožňuje si náležite prečítať to, čo sa stalo a to, čo sa zmenilo voči predchádzajúcej verzii. Tu čelíme veciam, ktoré sú oveľa zaujímavejšie, ktoré majú uh, závažné dopady na uh, naše štáty, na ľudí, ktorí v nich žijú. Aj také dopady, ktoré napríklad dnes v Írsku, v Grécku a podľa správy v Portugalsku sa, sa prejavujú. Takže by sme mali zaujať konzistentnejší, hĺbkovejší prístup k všetkým týmto veciam a práve preto by sme radi odložili hlasovanie na júl. Ďakujem. Ďakujem vám, hovorí predsedajúci. Kto je za túto požiadavku, zdvihnite prosím ruku. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania v tejto veci? Požiadavka je zamietnutá. A teraz to znamená, že nemáme